Dear colleagues, thank you very much. Kolegyne, kolegovia, ďakujem za to, že ste sa usadili. Budeme pokračovať. Ďalší bod na programe rokovania je situácia v stredozemnom mori a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Čaká nás výmena názorov E, začala sa výmena názorov v rámci LIBE 14. apríla o tejto správe a dnes sa budeme venovať solidarite a spravodlivému rozdeleniu zodpovednosti e, vrátanie vyhľadávacích a záchranných akcií. Vítam ctených rečníkov, pani Zoe Konstantopoulo, predsednička greckého parlamentu. Ďalším rečníkom je admirál, admirál Filippo Maria Fofi, najvyšší veliteľ talianského námorníctva, flotily talianského námorníctva. Ďalší rečník Martin Ksuereb, riaditeľ Migrant Offshore Aid Station a potom profesor Filip de Bruyker, koordinátor siete Odysseus. E, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás. E, poprosím vás e, ešte o ticho v sále. Chcel by som teraz vysvetliť, akú štruktúru to bude mať tento panel. Dám najskôr slovo pani Roberte Mecole a pani Kienge. To sú dve spoluspravodajkyne, potom sa vyjadria rečníci v rámci panela a potom prídu otázky a odpovede. Takže, ako som povedal, ako prvé dostanú slovo spoluspravodajkyne, potom samozrejme budú následovať aj otázky a odpovede. Otázky začnú klásť tieňoví spravodajcovia a potom poslanci výboru LIBE. Pani Mecola, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, Jan Filip. Ďakujem našim hostom za to, že prišli. Budem dnes hovoriť e, po anglicky. Zaznamenali sme rekordné čísla. Tisíce osôb bolo zachránených v Stredozemnom mori v posledných týždňoch a teraz už nemáme čas na to, aby sme diskutovali o solidarite a o e, spravodlivom rozdelení zodpovednosti a o tom, ako zvýšiť naše záchranné kapacity. Stále hovoríme o zachraňovaní životov, o číslach a štatistikách, ale nemôžeme umožniť a, a nemôžeme dovoliť, pripustiť, aby sme prestali byť citliví na to, čo sa deje v Stredozemnom mori. Nemôže to byť len nejaká ďalšia téma vo večerných e, správach. Musíme byť šokovaní každý raz, keď počujeme o ďalších mŕtvych, ktorí tam zahynuli. Sú to deti, rodičia, sú to rodiny, e, sú to ľudské životy. Dnes sú medzi nami dve osoby, ktoré majú veľa skúseností s praktickou stránkou zachraňovania životov na mori. Máme tu bývalého brigadíra Mátskych záchranných síl a takisto najvyššieho veliteľa talianského námorníctva. Oni naozaj o tejto téme veľa vedia. Za posledné dni ste koordinovali veľa záchranných eh, prác, záchranných eh, akcií a chcem sa vám veľmi poďakovať. Nemôžeme dostatočne ani len vyjadriť tú vďačnosť v mene mužov, žien a detí z rôznych štátov, ktorí riskujú svoj život dennodenne. Ja som z Malty a viem, aká, aká je táto téma urgentná a naliehavá. My sme vyzvali členské štáty, aby prioritne dávali viac zdrojov do záchranných a vyhľadávacích akcií. Ale toto nestačí. Nemôžeme iba reagovať na tieto núdzové situácie. E, toto nie je niečo, čo, čo zmizne e, cez noc. Tento problém tu bude stále. Preto musíme koordinovať naše záchranné akcie e, v rámci EÚ, musíme dať dostatočné zdroje Frontexu a musíme zabezpečiť, aby operatívna Oblasť každej misie, operatívna časť každej misie bola zameraná na záchranu životov. Európska rada odsúhlasila navýšenie kapacít a posilnenie e, opatrení v oblasti záchrany a vyhľadávania. Ale som tu už dosť dlho na to, aby som vedela, že mnohé závery a plány sa nezrealizujú a zapadnú prachom. A ja som trošku skeptická teraz a nemyslím si, že každý členský štát naozaj splní svoje záväzky. Mám určité obavy, keď si čítam správy v médiách o tom, že tie dodatočné financie, ktoré boli slúbené, sú ešte stále niekde v byrokratickej mašinérii eh, blokované. Dúfajme, že, to, že sa to čo, čo najskôr vyrieši. Ale napriek tomu niektoré členské štáty už zareagovali na tie alarmujúce čísla mŕtvych. Lisabonská zmluva opätovne potvrdila princíp solidarity, ale tieto diskusie sa vedú už 10 rokov, odkedy sme chceli schváliť Ústavu pre Európsku úniu. Potrebujeme viac politickej vôle, aby sme toto mohli zrealizovať. Potrebujeme záväzný mechanizmus solidarity, ktorý spravodlivo prerozdeli počty žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi, keď sa prekročí určitý prach. Toto nie je problém, ktorý e, môžu sami riešiť Taliansko, Malta alebo Grécko. Príliš často sa solidarita interpretovala ako e, hľadanie peňazí na riešenie problému. Dostatočné financie pre členské štáty a agentúry samozrejme sú dôležité, ale nenahradí túto konkrétnu solidaritu, určitý distribučný a záväzný mechanizmus. Solidarita to nie sú len členské štáty. Musíme preukazovať solidaritu aj štátom v africkom rohu a subsaharskej Afrike, aby sa mohli obnovovať a budovať. A takisto musíme diplomatickými cestami stabilizovať Líbiu. Musíme spolupracovať so štátmi v tomto regióne. Iba spoluprácou so štátmi pôvodu migrácie niečo dosiahneme, zastavíme e, vykoristovanie zraniteľných osôb a ohrozovanie ich života. Musíme spolupracovať s miestnymi orgánmi, aby sme zabezpečili, že, pra, že pomoc a investície pôjdu tam, kde sú potrebné. Musíme prelomiť tento cyklus pašeráctva a nelegálnej migrácie. Musíme týmto ľuďom e, poskytnúť nejakú budúcnosť a musíme takisto poskytnúť solidaritu migrantom a tým, ktorí e, majú oprávnenie na pomoc. Musíme naše peniaze využívať tak, aby tí, ktorí potrebujú, ochranujú aj dostali. Naša správa bude jasne hovoriť o tom, že solidarita, rozdelenie zodpovedností a záchranné a vyhľadávacie akcie, to je iba jedna kapitola celého tohto kontextu. Ten musí byť holistický a musí e, bojovať proti pašerákom ľudí. Musíme e, vytvárať legálne cesty do Európy, napríklad humanitárne víza. E, musíme budovať politiku presídľovania Ehm, musíme zabraniť ľuďom, aby nastupovali na ehm, člny, ktoré nie sú plavby schopné. V zásade a na záver chcem ešte zdôrazniť, že chceme dosiahnuť takú situáciu, ehm, že napríklad MOAS alebo e, Lekári bez hraníc, súkromne financované organizácie nebudú už musieť plátať diery a vlastne ehm, vyvážovať tie nedostatky, e, ktoré e, zanedbáva štát alebo zanedbávajú štáty. Európska únia musí vytvoriť skutočnú solidaritu. Ďakujem. A teraz ďalšia spravodajkynia, pani Kienge. Ďakujem aj ja. Ďakujem všetkým hosťom, ktorí e, prišli medzi nás. Dnešné zasadnutie začína e, s témou, ktorá je veľmi dôležité, dôležitá e, budovanie budúcej politiky solidarity a riadenia migračných tokov. Prítomnosť dnešných e, hostí ukazuje aj tú metodológiu, ktorou chceme pracovať aj v rámci tej technickej a didaktickej časti, ale okrem toho je tu aj politický prvok, Chceme týmito prvkami všetkými prispieť k pokroku našej práce. Ďakujeme za váš príspevok, ďakujeme za to, e, že e, ste medzi nami. Máme tu článok 80 zmluvy o fungovaní EÚ. A dnes vlastne musíme interpretovať tento článok. Ide o to, aby sme stanovili, ako v rámci solidarity budeme príjmať efektívne opatrenia a ako budeme prerozdielovať to zaťaženie na všetkých. Ide o, teraz vlastne o otázku, či tento článok je dobrovoľný alebo záväzný a či e, jeho implementácia závisí od uváženia európskych inštitúcií. Myslím si, že existuje veľa právnych prekážok, ale tie určite prekonáme. Je potrebné naozaj a nutné, aby sme túto solidaritu vybudovali. Niektoré štáty príjmajú veľmi veľa azylantov, žiadateľov o azyl a utečencov. To je jedna vec. Ale máme aj smernicu o dočasnej ochrane z roku 2001. A takisto sa musíme snažiť o integráciu utečencov, presídľovanie a podobne. záväzné kvóty pre žiadateľov o azyl by sa mali prerozdeliť medzi všetky členské štáty. To je jedno možné riešenie. My chceme dosiahnuť zmenu v európskej politike, zmenu myslenia, zmenu vnímania týchto vecí. V súčasnosti sa venujeme najmä bezpečnosti, tomu bezpečnostnému aspektu, ale ukazuje sa, že to nestačí. Ukázalo sa to aj minulý týždeň v Štrasburgu. E, potrebujeme určitú zmenu paradigmy. Musíme príjmať krátkodobé krízové opatrenia, ale zároveň musíme ehm, príjmať aj ambicioznejšie a holistickejšie politické iniciatívy tak aby sme v príjmajúcich štátoch zabezpečili rešpekt ľudských práv utečencov. Ochrana jednotlivca a jeho základné práva, to by malo byť vždy v centre tejto politiky. V Stredozemnom mori sme stratili už obrovské množstvo ľudských životov. Ale tieto obrovské čísla už za chvíľku budú neaktuálne, pretože to umieranie pokračuje. Taliansko zrealizovalo projekt Mare Nostrum. Bola to humanitárna akcia a zachránili tak 150 tisíc osôb a stovky pašerákov ľudí bolo zadržaných. Pre mňa ako pre Talianku je to e, veľká radosť. Som veľmi rada, že je tu aj admirál Fofia bude hovoriť o technických aspektoch e, tejto záchrany. Mare Nostrum a Triton, Triton to nie sú porovnateľné e, projekty, a to bude aj ukázané počas diskusie, je našou morálnou povinnosťou niečo urobiť aj na úrovni Európskej únie. Potrebujeme operatívny projekt Mare Nostrum na šírom mori. Na, na tejto e, akcii by sa mali zúčastniť všetky členské štáty EÚ. My nie sme jediní, kto toto žiada. Náš predseda parlamentu aj ďalší významní politici v Ríme minulý mesiac žiadali, aby záchranné práce na mori pokračovali. A aj medzinárodné a humanitárne organizácie si želajú všeobecné intervencia a, a všeobecné záchranné akcie všetkých členských štátov. Ľudský život je univerzálne právo, univerzálna hodnota a preto musíme zmeniť paradigmu a musíme vytvoriť nový základ pre európsku migračnú politiku, ktorá sa bude opierať o solidaritu. Ďakujem pani Kienge. Teraz si vypočujeme pozvaných hostí. Prvým rečníkom bude admirál Filippo Maria Fofi, najvyšší veliteľ talianskej flotily Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Pre mňa je veľkou cťou, že som dnes mohol prísť medzi vás a predstaviť našu činnosť. Budem hovoriť po taliansky, ale samozrejme som ochotný odpovedať aj po anglicky, ak to bude potrebné. Chcel by som dnes hovoriť o Mare Nostrum, o tom, aké máme skúsenosti s tým u nás v, v talianskom námorníctve od oktobra 2013 do novembra 2014 misia bola vlastne reakciou talianskej vlády na určitú situáciu, ktorá bola evidentná, ktorá bola viditeľná už predtým. Došlo k obrovskému zvýšeniu migračných tokov a preto si to takéto zásah vyžiadalo, aby sme mohli riešiť túto naliehavú E, situáciu. V oktobri 2013 došlo k dvom veľkým tragickým udalostiam pri Lampedúze a pri Malte. A tieto dve udalosti, tieto dve stroskotania lodiť e, vlastne urýchlili našu reakciu. 18.10.2013 sme zahájili túto misiu z tohto dôvodu. Je to misia, ktorá vychádza z predpokladu, že nie je možné robiť iba záchranné a vyhľadávacie akcie, čiže nie iba robiť humanitárne opatrenia, ale musíme zabezpečovať aj celkovú bezpečnosť námornej dopravy a takisto musíme bojovať už na mori proti nelegálnej e, migrácii, proti kriminálnej činnosti. Nemám veľa času a preto Chcem iba načrtnúť určité geopolitické vzťahy a kontexty tejto misie. Musíme si pripomenúť, že imigranti sú na 99% osoby a ako my sú v zúfalej e, situácii a nemôžu sem prísť ako turisti, ale sú nútení ísť, vydať sa na veľmi dlhú cestu a keď e, nastupujú na tieto lode, e, sú e, proste nútení tam ísť, nemajú slobodnú voľbu. Chcem upozorniť na tento slajd, ktorý tu vidíme. Zelená línia ukazuje, aký bol tok migrantov v roku 2012 a ukazuje, že už v máji, júni 2014 tam máme ten, ten uh, tú červenú líniu, tak tam už nastal obrovský nárast. A preto e, sme museli ako námorné sily reagovať. Táto misia, e, niektorí hovoria, že zintenzívňovala ten pull faktor, teda že priťahovala, motivovala ďalších e, migrantov, aby sa vydali na cestu loďou ale počet migrantov e, závisí úplne od iných faktorov, najmä od počtu kríz, e, ktoré prebiehajú e, inde vo svete. Začiatok misie Mare Nostrum závisel aj od ročných období a aj migra- toky migrantov závisia od ročných období a e, preto v určitom období, e, keď napríklad už more bolo veľmi burlivé, rozbúrené, tak sa na cestu vydávalo menej ľudí, takže tam vidíme, že tie výkyvy závisia od rôznych vecí. E, od začiatku bolo našim cieľom, aby sme chránili ohrozené osoby, ale zároveň sme chceli bojovať aj proti akejkoľvek forme ilegality, či už obchodovaniu, proti obchodovaniu s ľuďmi alebo proti iným činnostiam. A ide nám aj o bezpečnosť námornej dopravy samozrejme. Talianské námorníctvo je aktívne napríklad aj v Indickom oceáni, oceáne pri boji proti pirátom. Okrem toho máme aj ďalšie akcie tu na, na týchto fóliách vidíte. Hlavné toky migrantov, hlavné trasy hádzajú migranti z južného stredomoria a z východného stredomoria, najmä z Líbie. Rôzne typy člnov sa menia, aj tie kategórie sa menia priebežne, ale keď e, e, ľudia nastupujú na čln, tak e, musíme reagovať včas a keď zasiahneme včas, tak vyšetrovatelia môžu zasahovať aj proti pašerákom ľudí. Tí pašeráci ľudí, ktorí sú na lodiach, to sú vlastne tý, to, to posledné ohnívko v tom reťazci a keď máme ich, tak sa môžeme dostať aj k mozgom celej, celých tých operácií pašeráckých. Tu vidíme rôzne lode, rôzne člny. To sú kategórie plavidiel, ktoré nepotrebujú veľa obslužného personálu, Okrem toho sú v nasadení aj policajti, aj vrtulníky. Vrtulníky, ktoré sú schopné pristávať na mori a takisto pristávacie plošiny využívame. Takže máme aj možnosť skrytého hliadkovania na mori. 5 lodí máme neustále na šírom mori. za všetkých okolností a okrem toho máme aj hliadky a vrtulníky, ktorými môžeme kontrolovať e, veľké územie od tuniského pobrežia až po Egypt. Tu vidíme plochu, ktorú sme mohli pokryť misiou Mare Nostrum. Je to vlastne oblasť veľká ako tri Sicílie. Trikrát väčšie územie ako Sicília. Pokiaľ ide o úspech alebo kľúč k úspechu tejto misie spočíva najmä v tom, že jednotlivé agentúry aj grémia e, dotknutých štátov spoločne e, neustále boli v kontakte a spolupracovali a mali sme výmenu informácií na viacerých úrovniach. Vymieniali sme si údaje, ak to bolo možné, na základe pravidel prístupu e, k informáciám a vymieniali sme si špecializované informácie o jednotlivých e, územiach mora a všetci účastníci boli schopní získať prehľad o udalostiach bez toho, aby dochádzalo ku konfliktom záujmov. Na týchto lodiach sme mali aj skupinu Task Force e, so zástupcami italianského štátu. Boli sme schopní zbierať aj e, zdravotnícke informácie a monitorovať zdravotný stav osôb a takisto sme boli schopní zbierať aj biometrické údaje. No a všetko toto viedlo k tomu, že sme s touto misiou mali úspech. Pokiaľ ide o časové údaje, máme tu prehľad o jednotlivých činnostiach, ktoré prebiehali paralelne. často do, dochádzalo ku komplikovaným e, situáciám kvôli tomu, že utečenci boli v veľmi zlom zdravotnom stave, niekedy boli transportovaní aj vrtulníkmi, keď boli ohrození na živote. Takisto máme medzinárodnú databázu, na základe ktorej hľadáme osoby, ktoré sa už dopustili trestných činov nielen v Taliansku, ale e, medzinárodne, čiže mohli sme to takto kontrolovať. E, mali sme teda takýto prepojený široký screening týchto osôb, ktorý bol zasa napojený na rôzne zariadenia na pevnine. Často títo ľudia e, idú niekoľko dní alebo putujú niekoľko dní, kým sa dostanú do záchytných centier, ale bola do toho zapojená aj polícia, ktorá bola schopná okamžite vypočúvať svetkov a vytvoriť si prehľad o tom, aké trestné činy sa ehm, prípadne mohli spáchať pri pokuse dosiahnuť taliansku pevninu. Okrem toho sme rozdeľovali aj jednotlivé etnika, príslušníkov jednotlivých etník, aby nedochádzalo ku konfliktom medzi nimi a hádkam. A takisto sme e, selektovali obzvlášť ohrozené osoby, ktoré sme odstraňovali zo skupiny. V rámci 13 mesiacov sme zrealizovali 439 záchranných akcií. Vidíte na tejto folii aj čísla zachránených osôb, počty zachránených osôb. Na 90% to boli um, prípady, o ktorých sme vedeli už pred príchodom na taliansku pevninu. 366 pašerákov ľudí sme zadržali, tri medzinárodné organizácie sme začali sledovať a vyhlásili sme medzinárodné pátrania. Dohromady sme nasadili 32 talianských lodí a jednu slovinskú loď jej účasť na našich akciách bola veľmi uspokojivá a okrem toho sme nasadili aj dve ponorky a sedem lietadiel. No a na záver by som chcel ešte povedať, že táto záchranná misia, ktorá v podstate bola núdzová, nebola nikdy vnímaná ako všeobecné riešenie nelegálnej imigrácie. Táto misia bola zrealizovaná kvôli tomu, že vznikla táto krízová situácia. Tým sme sa chceli vyhnúť tomu, aby ešte viac ľudí zahynulo. A v podstate sa nám to šťastie aj podarilo. Aby sme vyriešili e, problém s utečencami, je potrebné začať to riešiť oveľa v skoršej fáze. Pani Mecola už povedala jasne, aké opatrenia sú potrebné, vôbec to nemusím už opakovať. No a na záver ešte poviem niečo na adresu tých, ktorí sa obávajú veľkých migračných tokov. Tieto migračné toky závisia od toho, aké krízy v ktorých oblastiach prebiehajú. Videli sme to aj počas Máre Nostrum. Tie migračné toky majú rôzne etnické, rasové alebo aj náboženské zloženie. V posledných rokoch rokoch sme boli všetci konfrontovaní s imigráciou. A keď sa pozrieme celkovo na dejiny ľudstva, tak konštatujeme, že migračné pohyby a presuny existovali vždy a často to viedlo aj k pozitívnym veciam. Nemalo to vždy len negatívne následky. Je to problém, kde všetci sedíme, dá sa povedať, na jednej lodi a aj my možno jednoho dňa tým budeme zasiahnutí. A ešte tu mám teraz trojminútové video, e, ktoré vám ešte poskytne predstavu o našej činnosti. Ďakujem.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 Thank you very much. Ďakujem pekne admirálovi Fofimu. A ďalší príspevok bude mať Martin Suep, ktorý má na starosti e, stanicu pomoci pre migrantov na mori. Takže nech sa páti, máte slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem aj výboru Libe za túto príležitosť. Prichádzam sem tým, že som zástupcom občianskej spoločnosti a občanov Európy, ale aj z iných území. Prichádzam z jednoduchého dôvodu, pretože my sme presvedčení, že nikto si nezaslúži umrieť na mori. MOAS bol e, založený pred rokom. E, manželský pár okolo, majú okolo 30 rokov, ktorí sa rozhodli zareagovať na určitú výzvu, na určitú potrebu, pretože mali pocit, že ako občania by sme sa nemali len prizerať tomu, čo sa deje sme presvedčení o tom, že to vedenie musí prevziať Európa, ale veríme aj to, že to, čo sa deje v Sýrii, v Eritreji, v Líbii, nie je výlučne vecou Európy, aby to riešila. Mali pocit, že celý svet by mal zareagovať na túto krízu. Mali pocit, že ide o celosvetový problém, ktorý si e, vyžaduje globálne riešenie pre nás bolo veľmi ťažké založiť túto stanicu Chris a Regina. E, koncom roku 2013 dostali tento nápad, e, keď e, prišli na dovolenku na Lampedusu a pýtali sa, prečo je potrebné používať tieto záchranné vesty a prečo sú tu tie záchranné vesty. A dostali odpoveď, že títo ľudia tu už s nami nie sú. Je to veľmi ťažké, pretože sme si uvedomovali, že doposiaľ toto bola doména národných štátov, pobrežných štátov, ale ak ľudia zomierajú na mori, potom e, také subjekty ako my tam majú prácu. Ako pani Mecola povedala, našim cieľom je a naďalej bude eh, aby sme takéto organizácie ako MOAS v podstate v budúcnosti už nepotrebovali. Čo je MOAS? Ide eh, o 43-metrovú loď. Máme morálnu a právnu povinnosť pomáhať ľuďom v núdzi. Rozdiel medzi našou loďou a ostatnými loďami je našou misiou nie je prevádzať, prevážať ľudí z miesta A na miesto B alebo prevážať potraviny alebo kontajnery a zachraňovať životy. My fungujeme tak, aby sme zachraňovali ľudí na mori. Tá loď e, bola takto uspôsobená s týmto cieľom. Ide o komplexnú záležitosť. Nestačí mať len srdce na správnom mieste. Mm, treba byť profesionálnom, pripraveným profesionálnom pretože realizovať takéto komplexné záchranné operácie nie je jednoduché. V sobotu do 12 hodín, odkedy sme vyšli na more, sme dostali e, e, hovor od záchranného centra a do 12 hodín sme čelili veľmi kompletnej záchrannej akcii. 369 e, ľudí sme zachraňovali, 60 žien, 45 detí. Takže tá e, operácia je veľmi komplikovaná, človek musí byť profesionálny a treba e, sa k tomu aj komplexne postaviť nerobíme len pátracia záchranné operácie, ale používame aj technológie, e, bezposádkové prieskumné lietadla, a tento rok, čo je veľmi dôležité a chcem e, to zdôrazniť, sme sa spojili s Medicine Sans Frontier, pretože máme pocit, že tá požiadavka na mori presahuje potreby pátrania a záchrany. E, máme plne vybavenú kliniku, personálne vybavenú ktorá sa sústreďuje na starostlivosť po záchrane ľudí. Rovnako ako v Lani robíme pátranie, tak ako v Lani zachraňujeme týchto ľudí a reagujeme na e, výzvy e, záchranného koordinačného centra. Ale navyše tento rok sme mali potrebu začať riešiť potreby ľudí, ktorých zachránime, a to priamo od počiatku. Hovoril som jedným z lekárov z tejto organizácie Lekári bez hraníc. Bola to doktorka, ktorá mi povedala, že napriek e, tomu zrušeniu všetci po niekoľkých hodinách na lodi e, zaspali. E, čudovala sa tomu. Pýtala sa e, ľudí, jak je možné, že ste zaspali všetci okamžite. A odpoveď bola veľmi výrečná. Povedali, že toto bola prvá noc, kedy mali pocit, že môžu spať v bezpečí po mnohých mesiacoch. Koncept takýchto operácií je v podstate veľmi jednoduchý. Predtým, ako sa vydáme na more, e, prehliadame, e, oboznamujeme sa s dohovormi, e, úlohami vlajkového štátu, koordinačného centra a rovnako si uvedomujeme svoje povinnosti na mori povinnosti lode, ktorá môže byť privoraná k záchrannej operácii. Toto robíme v plnej spolupráci a pod koordináciou záchranného koordinačného centra. Minulý rok, keď sme opustili prístav vo Valete 25. augusta 2014, e, pracovali sme na neprebádanom území. Boli tu pochybnosti, Niektorí sa snažili dokonca brániť nám v napredovaní a niektorí dokonca neverili, čo chceme dosiahnuť. Ale zdá sa, že všetko sa e, z čistá jasna vyriešilo, pretože po dvoch dňoch sme zase dostali telefonát od záchranného koordinačného cesta a nasledovalo 150 e, telefonátov v rámci 60-dňovej operácie. nechcem zachádzať e, do detajlov. E, fungujeme v podstate jednoducho, máme vymedzenú oblasť. E, tento rok a aj v Lani sme spolupracovali s loďami operácie Mare Nostrom, takže ten vzdialený juh je náš rajón. V prvých 12 hodinách sa snažíme po prizvaní sa snažíme poskytnúť pomoc. Čím skôr je pomoc poskytnutá, potom tie šance e, na e, prežitie sa zvyšujú výrazne. Minulý rok e, bol akýmsi referenčným rokom. Ako vravím, 60 dní sme realizovali operácie, 39 dní na mori, Zachránili sme 3000 ľudí a 1462 ľudí sme zobrali na palubu. Veľká väčšina ľudí e, bola vyložená z lodí Mare Nestrum e, pod koordináciou Koordinačného a záchranného centra a ja chcem verejne poďakovať, hoci sme tak už urobili, ale aj na tomto fóre Chcem poďakovať Mare Nostrum, pretože sme mali pocit, že prispeli k záchrane životov na mori. Takže niektorí boli vyložení na Sicílii. E, fungujeme špecifickým spôsobom. My sa snažíme e, zamerať na akcie. A chceme inšpirovať. Myslíme si, že ak budeme spolupracovať, potom môžeme pokročiť v boji e, proti tejto kríze. Chcem sa ešte na čosi zamerať na niekoľko minút. E, používame bezposadkové lietadla, prieskumné lietadla, tie isté, ako používalo Mare Nostrum a ako súkromný subjekt spolu s občianskou e, organizáciou Medicine Sans Frontier sme pri, prispeli niečím novým. Hovoríme, že je tu príležitosť rozšíriť rozsah pátrania a záchrany používame technológie, e, rozvinuté technológie na záchranu životov na mori. Viackrát som spomenul spoluprácu s Lekármi bez hraníc. Opäť je to čosi nové, je to niečo, čím sme prispeli súkromní občania sa spojili s občianskou spoločnosťou a inými sektormi, aby vyslali signál. Signál je jednoduchý. Všetci, tak ako povedal Filipo, riešenia sa nachádzajú v rozvíjajúcich sa krajinách, v cieľových krajinách. Ale pre tých, ktorí majú e, pocit, že nezostáva im nič iné, len preplávať cez Stredozemné more. Majú pocit, že sú nútení tak urobiť. My sme tam, aby sme zmiernili dôsledky a obmedzili straty životov na mori. Chápeme a vieme, že čokoľvek sa stane predtým alebo potom, ak sa človek utopí na mori, potom je už všetko zbytočné. mám len dvojminútové video, ktoré by som vám chcel ukázať. Takže toľko na záver a ďakujem za pozornosť.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 Thank you very much, Mr. Veľmi pekne ďakujeme pánovi Zurbovi. Ďalej máme tu pána profesora Filipa de Brojkera, koordinátor siete Odysseus a dávam mu slovo a poprosím ho, aby sa držal vymedzeného času. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemám žiaden videofilm so sebou. Som právnik a ak pracujete ako právnik pre oblasť azylu a migrácie, kladete si jednu otázku. Usilujeme sa vybudovať spoločný európsky azylový systém, ale zdá sa, že napriek tomu neexistuje legálny spôsob, ako sa dostať na určité miesto, kde chcete požiadať o azyl. Viem, že je to veľmi ťažká otázka, na ktorú je ťažké odpovedať z právneho hľadiska, pretože už dekády sa o to usilujeme a snažíme sa naplniť tento pojem práva na azyl. A Máme právo na azyl, právo požiadať o azyl, ale v konečnom dôsledku je veľmi ťažké zakotviť, že krajiny majú povinnosť pomôcť ľuďom, aby prišli do určitej krajiny. Keď si všímate, sledujete túto politiku, do určitého obdobia a máte na zreteli riešenia, ktoré neboli uplatňované v praxi alebo ktorí nepriniesli nejaký výsledok. skupina ľudí, ktorá zahynie ktorá zahynula pri brehoch Lampetúzy, vyvolala vytvorenie pracovnej skupiny. Je ako keby sme vždy na, na takéto veci zabudali a znovu e, začíname e, e, investovať energiu do týchto vecí. Pokiaľ ide o solidaritu, tak čoraz viac pozornosti hmm. venujú právnici. A treba zdôrazniť, že toto je právny princíp. Nie je to len politický princíp, nie je to len morálna povinnosť, je to právny princíp a je veľmi jasné podľa článku 80 zmluvy o fungovaní Európskej únie. A nedostatočne sa to aplikuje a mali by sme z toho vyvodiť isté dôsledky. Ak začneme seriózne diskutovať o solidarite, treba hovoriť o viacerých typoch, ktoré poznáme. Fyzická solidarita, finančná solidarita a operačná solidarita, čiže istá redistribúcia zdrojov. No a keď sa hovorí o tom, čo sa dá urobiť na európskej úrovni, tak eh, treba povedať, že doteraz sa neurobilo no, dostatočné opatrenia. Úroveň politickej debaty, myslím, že je to je veľmi nízka. Mňa skutočne rozčuluje, eh, keď počujem vysokých predstaviteľov ako ministrov, keď hovoria o azile a citujú absolútne namiesto relatívnych čísel. Čo to znamená? Že naša krajina poskytne prístrešok viacerým migrantom ako iné, ale to nič neznamená bez eh, kontextu. No a médiá sú plné informácií, kde najvyšší predstavitelia sa takto prezentujú. Takže Potrebujeme konečne otvoriť diskusiu o údajoch. To je skutočne nevyhnutné. Je podľutovania hodné, že Európska komisia už viaceré veľa rokov nepredkladá na stôl konkrétne údaje. Samozrejme, hodnotenie povinností členských štátov nie je jednoduché. Treba hovoriť o kritériách, bude sa to politizovať, ale keď sa pozrieme na niektoré štúdie, ktoré sa zrealizovali, tak dospojeme k rovnakým záverom a vidíme členské štáty, ktoré nerobia dostatok eh, alebo ktoré nerobia vôbec nič skoro. A bolo by zaujímavé zamyslieť sa na túto diskusiu z hľadiska nie len kvót, ale tiež z hľadiska kapacít a skontrolovať, či krajiny, ktoré majú isté kvóty, majú kapacitu riešiť čísla, ktoré by mali dostať a počty, ktoré by mali prijať. No a dá sa položiť otázka, či je stále nevyhnutné hodnotiť objektívne nariadenie Dublin. Keď Európska komisia povedala, že to je takmer nemožné, že to je nemožné, čo je veľmi zvláštne, pretože Európska komisia dokáže povedať, koľko rýb sa môže uloviť, eh, aby sme ich niektoré ochránili. A teraz povedali, že nedá sa zhodnotiť eh, redne Dublin. A teraz to urobí. Uvidíme podľa záverov, čo povedia. Možno potrebné zmeniť systém. Very uh, strong uh, amendments. Of... Zmeniť možno výrazne. Samozrejme, problém bude v tom, ako to urobiť. No a preto keď hovoríme o implementácii, redistribúcii osôb, čo je veľmi náročné, ja by som rád upozornil na dokument, ktorý pracoval jeden ekonóm Rapoport, ktorý hovoril, hovorí sa o kvótach a hovoril o návrhoch, nejak obchodovať s tými kvotami, aby sa najviac zosúladili preferencie žiadateľov za azyl a preferencie členských štátov. To je skutočne veľmi nezvyčajný prístup, ale myslím, že keďže sme v takýchto problémoch, tak by malo byť nevyhnutné zaoberať sa aj takýmto návrhom. No a čo sa týka analýz, tak nemôžeme debatu obmedzovať len na azylovú politiku. Solidarita je globálnym problémom a musí sem patriť minimálne otázka vonkajších hraníc a v prípade, alebo prípad Talianska jasne ukazuje, že samozrejme je tu spojenie medzi hraničnými kontrolami a azylovou politikou. Tu začína diskusia o budúcnosti Frontexu. Dáme sa čo so s Frontexom? ako budeme financovať Frontex. Dáme Frontexu viacej peňazí a môžeme pokračovať bez toho, aby sme Frontex transformovali na integrovanejší orgán, ktorý by sa jedného dňa mohol stať orgán, ktorý bude riadiť európske hranice. Ja skutočne nemám čas na ďalšie analýzy. Uvediem hlavné závery, ktoré som chcel dnes vyjadriť. Možno na záver dva elementy. Myslím, že článok 80 zmluvy sa porušuje. Porušuje sa európske právo v tomto bode. Nie je to implementované, nie je to dostatečne implementované a S kolegami sme sa dohodli minulý týždeň všetci právnici, že považujeme to za jasné porušenie, to reálne porušenie, pretože samozrejme Európska únia má isté rozhodovacie právo moci o pri implementácii solidarity, ale toto porušenie je také jasné, že z právneho hľadiska hovoríme, že tu je očividné, jasné porušenie. No a zatiaľ sa nič neurobilo z hľadiska dočasnej ochrany. Máme nástroj na riešenie krízy, existujú elementy na implementáciu Solidarity, zatiaľ neboli predložené žiadne návrhy Európskej komisie o využití tohto mechanizmu. A preto si myslím, že ak teraz, budúci týždeň, sa neobjaví a nebude implementované nič seriózne, tak Európsky parlament eh, by eh, mohol podať eh, na Európskom súdnom dvore stiažnosť na Európsku komisiu za zlyhanie konať, tak ako že v minulosti sa objavili niektoré prípady. Nebolo by to najlepší výsledok, pretože je to len právny výsledok, ale myslím, že to je také následné opatrenie. Dovolte mi dodať ešte len k solidarite, že samozrejme je to interná diskusia a ja sa zaoberám len internou diskusiou a nesmieme zabúdať, ale že tu je aj externá dimenzia, pretože nemôžeme hovoriť o prerozdeľovaní, ale o počtu žiadateľov azyl, ktorí sa dostanú do Európskej únie a pritom zabúdať na stovky tisíc alebo milióny ľudí, ktorí našli azyl v krajinách ako Jordánsko, Libanon, alebo Turecko. A na to nesmieme zabúdať, to je viac politické ako právne, aby sme sa nezosmiešňovali, že nesmieme zabúdať na to, že neposkytujeme prístrešok alebo nepríjmame až taký obrovský počet utečencov alebo žiadateľov o azyl. Ďakujem pekne, pán de Brojker. No a slovo dostane pani Konstantopulu, ktorá je predsedníčkou greckého parlamentu a myslím, že toto je správny moment, a pretože toto je jedna z tém, kde národné parlamenty a Európsky parlament musia spolupracovať. Takže nech sa páči, máte slovo tiež na 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to pre mňa veľká česť, že môžem vystúpiť pred členmi vášho výboru výboru, ktorý ja osobne, ale aj grécky parlament vníma ako veľmi dôležitý pre smerovanie, ktorým sa uberá Európa. Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a e, vnútorné veci. Nemôže sa vyhybať diskusia o týchto dôležitých veciach a musí sledovať imigráciu a toky utečencov z hľadiska ľudských práv. Ja budem hovoriť len o základných právach a charte základných práv, ktoré sú veľmi úzko prepojené s našou diskusiou. Právo na ľudskú dôstojnosť, právo na život, zákaz mučenia alebo ponižujúceho ponižovania ochrana osobných údajov, právo na azyl, právo na efektívne nástroje a spravodlivý súdny proces. No a toto sú medzinárodné povinnosti, ktoré treba zaistiť pre každého jednotlivca ktorý je na európskej pôde alebo ktorý sa snaží dostať na územie Európy. No a teraz budem pokračovať po grécky. Vystúpim v mojom rodnom jazyku. Tá otázka, ktorou sa dnes e, zaoberáme, nám iba pripomína, že potrebujeme holistický prístup k migrácii. A tento prístup nemôže nezohľadňovať motívy migrácie a e, dôvody, prečo vznikajú tie migračné toky. Ľudia sa stávajú súčasťou migračných e, tokov kvôli konfliktom, kvôli vojnám, kvôli tomu, že žijú v totalitárnych a autoritárnych režimoch a v diktatúrach, e, ktoré ohrozujú ich slobodu a porušujú ich ľudské práva. Taktiež e, mnohí žijú v neľudských podmienkach a nedôstojných podmienkach a preto sa rozhodujú pre emigráciu. Môj štát, Grécko, príjima e, migrantov aj utečencov. Z oboch skupín veľmi veľa. Zároveň za posledných 5 rokov Grécko sa premenilo takisto na štát, odkiaľ ľudia odchádzajú. My sme už takisto štátom pôvodu migrácie. Ľudia od nás odchádzajú kvôli e, krutej ekonomickej kríze, ktorá, ktorá zasiahla veľmi tvrdo Um, našu krajinu. Je to v podstate aj hlboká humanitárna kríza, ktorá pretrváva, odkedy môjmu štátu bol vnútený program ekonomických reforiem, ktoré je veľmi prísny. Je dôležité, aby ste si vy ako poslanci Európskeho poslancu uvedomili, Európskeho parlamentu uvedomili, že um, stá tisíce mladých e, vedcov mojej generácie e, odchádzajú z Grécka, opúšťajú Grécko, pretože nemajú e, žiadnu možnosť žiť dôstojným životom vo vlastnej krajine. Je dôležité, aby sme si uvedomovali tieto prvky a ich súvislosť keď hovoríme o solidarite, pretože solidarita, solidarita nie je kvantifikovateľná, nie je to koncept, ktorý môžeme vyjadriť číslami. Je to niečo, čo má určitú substanciu a je to niečo, čo umožňuje obyvateľom určitého štátu, ale aj utečencom a migrantom žiť svojim životom v ľudskej dôstojnosti. Stredozemné more stredomorský priestor sa v posledných rokoch premenil na skutočný hrob, pretože sme takto nutení e, žiť a nemôžeme to popisovať iba číslami. Musíme, musíme hovoriť o utečencoch a migrantoch aj ako o ľudských osobách. Musíme si uvedomiť, čo znamená, e, keď niekto je ochotný ohroziť svoj vlastný život E, nastúpi na loď, ktorá je vlastne len takou orechovou škrupinkou na mori a podstupuje toto nebezpečenstvo preto, lebo uteká z okolností, ktoré sú strašné, ktoré ohrozujú jeho život a jeho slobodu. Počas Vianoc 2014 došlo k Viadramskom mori k hroznému stroskotaniu lode. Pasažiermi boli Gréci, ktorí odchádzali z Grécka do Talianska. Grécky občania vďaka novým technológiám, vďaka televízie mali možnosť sledovať eh, minútu po minúte drámu a videli čo to, čo, čo to znamená umierať v ľadových vodách Stredozemného mora. A takto vlastne šťastie mohli prežívať aj tú tichú drámu, ktorú prežívajú obete, ktoré, ktoré nikdy o tom nehovoria, pretože nemajú možnosť, ale napriek tomu hynú v Stredozemnom mori. Parlament, Európsky parlament by e, mal dať hlas týmto migrantom, mal by im dať tribúnu na to, aby sa vyjadrili. Grécky parlament 29. marca 2015 otvoril svoje dvere rôznym organizáciám, ktoré bojujú proti rasizmu, združeniam obeti a usporiadal e, rozpravu spolu s vypočutím. A toto vypočutie bolo prenášané v priamom prednose na parlamentnom kalendári, pardon, na parlamentnom kanáli greckého parlamentu. Toto bol dôležitý krok eh, v procese dediabolizácie migrantov a utečencom. Počas týždňa, kedy bol Medzinárodný deň žien a aj niekoľko týždňov eh, potom sme prijali mladú 19-ročnú sírčanku, ktorá v roku 2014 statočne bojovala vo vlnách, keď jej loď stroskotala. Bolo to pri Kréte a ešte okrem toho zachránila bábetko, ktoré nebolo jej, ktoré e, držala ho v rukách. Táto mladá sírčanka, 19-ročná, je modernou hrdinkou, je to živá svetkynia toho, čo sa deje a je dôkazom toho, že ľudské práva a takisto humanitárne právo sú porušované závažným spôsobom v súčasnosti a my ako poslanci parlamentov máme za to zodpovednosť. My sa nemôžeme o tomto e, vyjadrovať v žargóne, v technickými pojmy a číslami. My ako poslanci, ako zástupcovia spoločnosti a národov sa musíme vyjadrovať humanným spôsobom, ľudským, jasným a mm, musíme o týchto ľuďoch hovoriť ako o osobách. Takisto mm, my ako politici alebo vlády nesmieme používať čierny humor. Čierny humor sme počuli napríklad aj v našom štáte, keď sa hovorilo o návratoch, o operáciách vracania eh, migrantov. Tieto operácie sa eh, boli nazvané Zeus. Zeus bol antický boh pohostinnosti a príjmania a naozaj tieto operácie návratu, to, to je čierny humor, keď ich nazývame Zeus. Nemôžeme takto e, rozprávať, keď budujeme pevnosť Európu a ak aplikujeme e, politiku nulovej tolerancie. Bolo by absurdné uzatvoriť hermeticky hranice alebo stredozemné more Ale napriek tomu takéto zámery existujú a práve toto dáva e, dobroživnú pôdu xenofóbii a rasizmu. My ako poslanci európsky aj národní máme úlohu, povinnosť realizovať iniciatívy, ktoré ktoré budú pomáhať týmto ľuďom a to potom bude viesť k tomu, že európsky občania budú môcť byť hrdí na to, čo sa v Európe robí. Ja nemám žiadne video, ktoré by som vám mohla predstaviť ako moji kolegovia z panela, ale chcem ešte raz dôrazniť, že musíme neustále dbať na ochranu základných e, práv a základných slobôd. To je to, čo musíme neustále zdôrazňovať, dávať do popredia a musíme odstraňovať tie obrovské nespravodlivosti, nerovnosti, Európa, ktorá by mala byť e, pohostinná k všetkým, ktorí prichádzajú zvonka, sa mení na miesto smrti a ponižovania. Dámy a páni, myslím si, že iniciatívy, ktoré už zahájil Európsky parlament, napríklad rozhodnutie z decembra 2014, toto rozhodnutie prijalo parlamentné zhromaždenie Rady Európy a takisto konferencia predsedov parlamentov EÚ. Tieto rozhodnutia nie sú završením procesu, je to iba začiatok. Národné parlamenty a takisto Európsky parlament by mali efektívne a bez e, spätkovania nástojiť na tom, aby sa toto úsilie v oblasti migrácie, aby sa tá práca rozdelila spravodlivým spôsobom medzi všetky štáty. Zároveň musíme rešpektovať dohovory a nástroje, všetko to, čo z Európy e, robí to miesto, kde sa rešpektuje ľudská dôstojnosť a kde sa chránia ľudské práva. Ďakujem. Thank you very much. Uh... Ďakujem veľmi pekne. Bolo to trochu dlhšie, takže máme už len pol hodinu na príspevky poslancov. Môžu to byť aj otázky. A to znamená, že budeme potrebovať stýčať aj na odpovede. Takže ja by som rád dal teraz slovo najskôr všetkým poslancom, ktorí sú buď spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia alebo koordinátori. A potom siedmim ďalším poslancom, ktorí sa doteraz prihlásili. To znamená, že všetky príspevky sa musia obmedziť na približne jednu minútu. Takže prosím, sústrete sa len na tie najpodstatnejšie body a ako prvá z toho slovo Roberta Mecola skupinu EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ja viem, že som sa na úvod vyjadrila dlhšie, ako som mal, takže len veľmi stručne e, chcela by som povedať niečo, čo som nepovedala predtým, čo sa týka agendy, ktorú zverejní Európska komisia. komisia. Budeme o tejto agende hovoriť v Štrasburgu. Dôležité je, že všetko, čo dnes povieme a všetko, čo bude povedané teraz do Štrasburgu, by malo vyústiť do agendy, ktorá sa bude dať použiť Najväčším sklamaním pre našich občanov bude, ak sa vrátime s agendou Európskej komisie, ktorá nebude dostatočná, nebude konkrétna a nebude v podstate nič hovoriť, čo sa týka všetkých elementov, ktoré by tam mali byť. Nemôžeme hovoriť bez konkrétnych krokov. A to je na teraz všetko, aby ostatní sa mohli tiež vyjadriť. Ďakujem všetkým účastníkom diskusie. Ďakujem. Ďakujem. Teraz nasleduje pani Kienge za skupinu SAD na jednu minútu. Áno, ďakujem pekne. Ja mám dve stručné otázky. Ide mi o jedno objasnenie. Počuli sme už mnoho vyjadrení politikov, chcú sa podielať na záchranách, ale e, súčasne odmietajú prijatie migrantov v ich štátoch. A preto sa chcem spýtať pána profesora, aké právne záväzky a povinnosti sú s tým spojené. A potom pána admirála by som sa rada spýtala, aké pravidla ešte existujú, okrem námorného práva, ktoré sa porušujú v prípade takýchto prehlásení a ešte posledná vec. Otázka pre pána Ksuereba. Môžete mi povedať, kam tých ľudí zachránených prinesiete? A ďalšou rečničkou je Cecilia Wikström, skupinu Alde. Áno, ďakujem veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, profesor de Brujker povedal, že spoločný azylový systém Európy nie je spoločný, ak som správne pochopila vaše vyjadrenia, no a súhlasím. 6 členských štátov príjma 80 všetkých žiadateľov o azyl v rámci EÚ, aby sme vybudovali skutočne spoločný systém. Myslím, že potrebujeme centralizovaný systém, ktorý by bol spoločný pre všetky členské štáty, európsky a jednotlivé členské štáty by nemuseli sa vyrovnávať náročnou situáciou samotná, ako sme videli na Malte, v Taliansku. Je jasné, že systém Dublin vytvára nespravodlivú distribúciu žiadateľov azyl medzi členskými štátmi. Ja sa už roky zaoberám Dublinom, pretože som bola spravodajkňou pre Dublin 2 a tiež pre harmonizáciu rozsudku súdu pre neplnoletých bez prievodu prečo potrebujeme centralizovaný európsky systém a distribúciu utečencov, ktorý nahradí dublinský princíp z dostupu, no všem, možno v budúcnosti by to mohlo byť koordinované posilneným EASO. aby by zaujímali vaše názory na to, profesor De Bruyker. Ďalej záväzné kvóty. Tie musia byť založené na kvantitatívnych údajoch, HDP a tak ďalej, ale tiež kvalitatívnych údajoch ako jazyk, vzťahy, kultúra, rodinné vzťahy a tak ďalej. Ale rozšírenie mandátu EASA by mohlo umožniť agentúre spracovať žiadosti o azyl podľa nového systému. ESO mohlo byť zastúpené tiež v každom členskom štáte s mandátom spracovať žiadosti o azyl podporovať finančne a technicky členské štáty v prvej línii, keď sa hovorí o solidarite. a som veľmi rada, že poukazujete na článok 80. Konal sa výskum článku 80 ako právnej báze tiež pre migráciu a to podľa môjho názoru to treba zdôrazniť význam článku 80, ktorý by sa mohol použiť Treba tiež hovoriť o presídlovaní. Dnes 15 členských štátov participuje na programoch presídlenia UNHCR. My potrebujeme, aby každá krajina participovala, pretože inak nemôžeme hovoriť o jednej spoločnej Európe. A profesor Dobrúke, mohli by ste hovoriť tiež trochu sa vyjadri k rozšíreniu mandátu Frontexu, čo treba urobiť, aby sme mohli vykonávať záchranné misie na otvorenom mori. Mám ešte tisíc otázok, ale toto je na teraz všetko. Ďakujem. Aj to už bolo trikrát viac času. Rád by som požiadal zbytok rečníkov, aby skutočne ste dodržali čas. Máme obmedzený čas a mnohí sa chcú vyjadriť. Hm, ďalšou je Barbara Spinelli. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ďakujem veľmi pekne aj predsedničke gréckého parlamentu. Vy ste hovorili tiež o európskej pevnosti a Hovorili ste o tom, že tá myšlienka zlyhala. Ja sa však pýtam, či to ešte nie je zakorenené v hlavách Európanov ako aj európskych lídrov. Ďalej mám otázku pre pána admirála. Povedali ste, že program Mare Nostrum nebol nejakým faktorom príťažlivosti a ďalšia jedna otázka. Neopakujeme opäť tú chybu tým, že pašerákom vyhlasujeme vojnu. To rovnaká chyba, keď vychádzame z toho, že títo ľudia nesú hlavnú zodpovednosť. No a ešte posledná vec – neviem, či môžeme zabrániť umrtiam, keď títo ľudia eh, sa nevyberú na cestu. To je ilúzia. Je to tiež o vzťahy s tretimi krajinami, je o krajiny ako Egypt, Eritrea, ktoré porušujú základné a ľudské práva. Ďakujem pekne. Teraz eh, pán Čebolo sa eh, Pani bolo z mene Judith z Argentíny. Ďakujem pekne, predseda. Hovoríme o celistom riešení, kde môžeme sa zaoberať len akutnými otázkami, treba sa zaoberať aj ehm, dlhodobými otázkami. Je ľahké sústrediť sa na to, čo je práve katastrofálne, ale pritom zabúdať na to dlhodobé, a to je boj proti chudobe, riešenie konfliktov a tak ďalej. A jedna otázka, ktorá by bola užitočná z dlho aj krátkodobého hľadiska, to sú legálne cesty do Európy, humanitárne víza. Dnes už existuje možnosť vystavovať príslušné víza, ale krajiny to nerobia. To je otázka, ktorá by sa dala pomerne rýchlo vyriešiť. A ešte by ma zaujímala jedna vec. Boli radi rade riešenie, ktoré nedávno navrhla rada na akutnej situácii o vojenských zásahoch. Ide o potopenie alebo zastavenie ľudí než vyplávajú na more. Čo si myslí pán admirál o tomto riešení? To považujem za, za absurdné. Tým by sme problém iba premestnili inám. A nerieši to vlastný problém. Ďakujem pekne. A teraz aj e TD Ignacio Korea. Korau. I'm so sorry. Vielen Dank, prezident Albrecht. Eh, bene, un minuto... Ďakujem, pán predseda. Je ťažké to eh, všetko dať do jednej ehm, minúty. Budem hovoriť čo najrýchlejšie. Myslím si, že sme dobre ten rámec eh, vysvetlili od Európskeho e, parlamentu e, smeruje určitá e, snaha konštruktívna, máme minulotýžňové uznesenie a tak ďalej. Máme návrh komisie, to môže byť takisto dobrý návrh, dá sa povedať. Juncker bude hovoriť budúci týždeň mm, aj z GUE. Som teda pozitívny vo všeobecnosti, dá sa povedať šťastí, šťastí. Avšak je tu jedna iná vec. E, členské štáty tu majú veľkú právomoc, teda Rada ministrov. Toto nie je iba naliehavá um, situácia, ale je to historické obdobie a teraz to, ako zareaguje e, Rada ministrov, bude naozaj kľúčové a Rada ministrov reaguje anachronisticky a neadekvátne, pretože nemôžeme reagovať len na urgentnú situáciu v špecifickom momente. Je, mm, máme tu napríklad Tritón, ktorý bol e, rozšírený, e, síce navýšený, ale nie mandát. Čiže v podstate tu sa nemyslí nejako programovo na budúcnosť. A v takejto situácii, keď toto riešime, musíme zároveň plánovať aj budúcnosť. Musíme si klásť otázku, ako bude vyzerať hospodárska politika v rozvojových štátoch, z ktorých utekajú tieto osoby. Musíme sa teda sústrediť na zahraničnú politiku a hospodárskú politiku aj v tých e, tretich štátoch. Musíme si zachovať tvár, musíme si zachovať dobrú povesť a tu musíme robiť viac ako členské štáty. Teraz Laura Ferrare, koordinátorka skupiny FDD. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa pripájam k môjmu kolegovi Koraovi. Ako povedal aj e, profesor e, e, De Bruyker, Máme tu aj právnu, aj morálnu povinnosť. Právna povinnosť vyplýva z článku 80 o solidarite a spolupráci. A tento článok bol veľakrát už ignorovaný, respektíve porušený. A máme tu takú globalizáciu ľahostajnosti. Pozeráme sa iba na čísla, na počty, ale neuvedomujeme si už viac, že hovoríme o deťoch, o mužoch, e, ženách, e, o ľudských bytostiach. Strácame veľa času, ale tento čas e, samozrejme musíme investovať do prípravy návrhov, ale napriek tomu strácame čas všelijakými diskusiami, ktoré často sú iba frustrujúce a často sú aj zbytočné a neadekvátne, e, najmä tie návrhy, ktoré prichádzajú od Rady ministrov alebo aj od komisie. Ja som veľmi rada, že agenda, ktorá, e, ktorá bude predložená v máji, e, bude vlastne e, príde zároveň s vyhlásením Junckera na plenárnom zasadnutí. Ak sa nám toto nepodarí teraz realizovať, tak ostaneme stále iba pri deklaráciách tá spolupráca medzi členskými štátmi ostane iba želaním a ak to už teraz nezrealizujeme, situácia sa nezmení. Ďakujem. Ďakujem. Máme tu ešte 10 žiadostí od ďalších poslancov Libe. Anna Gomeš má jednu minútu na vyjadrenie. Nech sa páči. Ja som čítala rôzne e, rozhovory s pašerákmi ľudí z Líbie. Nie sú to všetko Líbici a hovoria, že EÚ tým, že neumožňuje legálne spôsoby e, migrácie do EÚ, tak vlastne vlastne neohrozuje ten príjem pašerákov e, ľudí. Jediný spôsob, e, ako odobrať príjem týmto pašerákom, by bolo umožniť tie legálne prístupy do Európy. Ale na to si musíme takisto uvedomiť, že humanitárne víza existujú na to, aby sa používali a že je to naša povinnosť. Ja sa domnievam, že toto je obrovská urgencia. Od tohto závisí naša dôveryhodnosť, naša humánnosť. Preto musíme žiadať konečne operáciu spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike, aby zachraňovala životy v stredozemnom mori. Máme armádu, ktorá, ktorá má vybavenie a je naozaj pohoršujúce, po, posielať e, naše armády do Indického oceánu, ale nenasadzovať ich v stredozemnom mori tu doma, kde ich potrebujeme, aby zachraňovali životy. No a druhá vec, je potrebné bojovať proti pašerákom ľudí. Frontex nemá ani len mandát na to, aby chytal tých pašerákov a to je naozaj pohoršujúce. To, to je škandalózne. Rada im musí dať mandát. Oni majú síce právo ničiť tie lode, ale, ale to nestačí. Takže závery rady sú naozaj e, poburujúce a e, súhlasím s pánom De Brujkerom, že rada a komisia porušujú princípy solidarity. My teraz riešime hospodárske krízy a mnohé vlády, napríklad aj moja vláda, to používajú ako zámienku, E, pretože sa vyhovárajú vlastne, hovoria, že si nemôžu dovoliť robiť viac pre migrantov, lebo riešia krízu. My teraz potrebujeme lepšiu solidaritu a okrem toho potrebujeme lídrov, skutočných lídrov, ktorí, ktorí e, sa pozerajú do budúcnosti, ktorí majú dlhodobú víziu, e, ktorí sa naozaj budú starať o obyvateľstvo a nebudú sa riadiť iba prieskumami verejnej mienky a nebudú otrokmi nejakých populistických názorov na túto krízu. Admirál Fofi, vy ste spomínali 364 pašerákov ľudí, ktorí boli zatknutí. Ja sa domnievam, že boli zatknutí podľa talianského práva. Prečo takýto mandát nemôžu mať e, celkovo európske e, jednotky, aby zatýkali pašerákov a aby ich posielali pred súd? Tak to robíme predsa s pirátmi v Indickom oceáne. Ďakujem. Ďakujem pani Revo Delon Bonfoy. Ďakujem. Stručná otázka pre pána Fofiho. Chcem vedieť, e, či po diskusiách medzi členskými štátmi sa konali aj diskusie e, medzi námorníctvami jednotlivých členských štátov, či sa realizovala nejaká práca aj na zavadzaní humanitárnych víz a tak ďalej E, to je možno vec do budúcnosti, ale je potrebné na to, e, na to myslieť už teraz. Mohli by sme ísť priamo na sírijské pobrežie alebo líbijské e, pobrežie a mohli by sme vlastne tam príjmať už tých utečencov, aby už nemuseli sa naloďovať na tie, na tie člny, aby sme už neboli svedkami takých udalostí, ako sme videli na videách. Ďakujem. Tak. Teraz bude mať slovo pán Kirkos. Máte minútu. Ďakujem pekne. Chcem privítať pani Konstantopulu. Patrím k tým, ktorí si myslia, že humanitárna kríza v Grécku e, bola dôsledkom e, nedobrého ekonomického modelu. Ale nechcem, aby toto zatenilo váš zaujímavý prejav. Pokiaľ ide o Frontex, mnohí z nás v parlamente podporili rozhodnutie zvýšiť trojnásobne rozpočet Frontexu a taktiež viesť e, pátracie záchranné operácie. Aké máte stanovisko k posilneniu pozície Frontexu? Ďakujem pekne. Pani Radev? Pardon, pán Radev. Ako poslanec za Bulharsko sme jedným z členských štátok, ktorý trpí tlakom pristahovalcov. My sme požadovali solidaritu a zdieľanie tohto bremena všetkými členskými štátmi EÚ. A preto som rád, že Európska rada rozhodla, že kroky na presídlenie utečencov v Európe by mali byť prijaté čo najskôr. Som e, tiež rád, že Európsky parlament e, požaduje zavedenie kvót som si istý, že Európska komisia zapracuje tieto návrhy do programu migrácie, ktorý má byť prijatý 30. mája a tento návrh bude súčasťou budúcej správy, ktorú predloží Európsky parlament. Ja dúfam, že táto správa nebude posudzovať len jeden región, stredomorský región, ale všetky vonkajšie hranice EÚ. Inak pašeráci zmenia pôsobisko. Napríklad prejdú na východnú hranicu k Čiernemu moru. E, sú tu signály, že sa to už deje. Práve preto rozhodnutia, ktoré budú prijaté, musia zahrňať všetky členské štáty. A práve preto potrebujeme holistickú reakciu na túto vec. Ďakujem za slovo, pán predseda. Mnoho predrečníkov položilo tú istú otázku, čo som chcela položiť aj ja. Otázka na talianské námorníctvo. Narazili ste na súkromných, súkromné zaangažované strany ktoré sa zapájali do záchrany ľudí. Pomohlo vám to? A čo ešte by ste vy očakávali? Čo si myslíte, čo sa dá urobiť? Je nejaký spôsob, ako zaangažovať všetky zúčastnené strany alebo všetky príslušné strany do tejto veci? Eh, išlo mi o to, že či tu nie je nedostatočná koordinácia, aby boli zapojené všetky príslušné orgány. Takže som chcela počuť to od vás na základe vašich skúseností, aby sme nejako mohli ovplyvniť napríklad radu vo svojom rozhodovaní. Zameriavame sa teraz na pašerákov ľudí mm, mm, v súčasnosti. Ďakujem. Ďakujem za otázku. Pani Biok má minutu na otázku. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme aj um, rečníkom za to, že vysvetlili, čo je rozdiel medzi záchranou života a pohraničnou kontrolou. Je dôležité, aby tento výbor a tento parlament požadoval od rady, aby nikdy nepredložila už také zahambujúce závery, ako robila naposledy. Na jednej strane máme tých, ktorí sa chcú zamerať na pašovanie pašerákov, pohraničné kontroly a outsourcing politiky migrácie a tiež chce, chcú vybudovať silný super Frontex. Potom na druhej strane e, tu máme tých ďalších, e, kde ide o solidaritu. Ale keď počujem solidaritu, medzi členskými štátmi. Myslím, že to je obscený spôsob použitia týchto termínov. A ide o záchranu životov, poskytnutia ochrany a práve preto musíme požadovať, aby európske zdroje boli zamerané na tieto ciele. Takže ďakujem, že ste hovorili o solidarite iným spôsobom a spôsobom, ktorý skutočne dáva zmysel pri záchrane života. Som zo Švedska a hovorím svojej vláde, neseďme len tak so založenými rukami a schovávajme sa, čo môžeme my urobiť, aby sme zachránili život na Stredomori. Možno by sme mali nadviazať na Mare Nostrum a je teda najvyšší čas, aby sa aj ďalšie krajiny zapojili. Ďakujem pekne, pani Majo. Ďakujem, pán predseda. Všetci v tejto miestnosti vedia, že tie tragédie na Stredozemnom mori majú obrovský e, dopad. Súčasný systém a nové návrhy by mali viesť, a zrejme budú viesť k zvýšeniu nelegálnej migrácie do EÚ a tým pádom a sa zvýši aj úmrtnosť e, ľudí. Takže sa obmedzím na jednu otázku. 40 tisíc nelegálnych migrantov sa pokúsilo dostať do EÚ na obchodných lodiach. Je to veľké riziko pre posadku na lodi. Nemali by sme aj s týmto niečo robiť? Ďakujem pekne. Pani Wimberg má priestor, jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela som povedať, že tieto katastrofy sú eh, hrozivé, všetci sa na tom zhodneme, máme rôzne nápady, ako to riešiť. Hovoríme o solidarite a ja musím povedať, že som sklamaná pretože nikto nepovedal, že by sme mali pomôcť ľuďom v utečeneckých táboroch v krajinách pôvodu. Toto e, sú veci, ktoré by mohli pomôcť. Mám otázku ohľadne Frontexu. Navštívila som Frontex v Taliansku pred niekoľkými týždňami a mala som pocit, že by mali bojovať proti nelegálnej činnosti na vonkajšej hranici. Ale Zdá sa, že 80 ich času je zameraných na pátranie a záchranu. Takže čo s pašovaním, e, e, prevádzačstvom, s drogami? Čo bude s týmito vecami? Briti a Francúzi navrhli, že v rámci mandátu EÚ by poslali vojnové lode na Stredozemné more, aby bojovali proti týmto sieťam, ktoré organizujú pašovanie ľudí. Ale zdá sa nám to byť trochu pokrytecké. Ďakujem, pán Čekovský. Ďakujem za slovo. Môžem tu hovoriť o jednom riešení Zaujíma ma to, že čo sa stane s tými, ktorí nedostanú azyl. Kam budeme vracať týchto ľudí? Kam idú? Stará sa o to niekto? Na tých záberoch, ktoré sme videli, sme mohli spozorovať, že ľudia dajú svoje všetky peniaze e, na, tieto, na takúto plavbu. Sú to ľudia z Eritreji, z e, e, Líbie, ktorí do toho investujú svoj majetok a keď prídu do EÚ, tak nesplňajú štatút žiadateľa o azyl alebo utečenca a keď ich vrátime do e, zdrojovej krajine, vieme, čo sa s týmito ľuďmi stane. A posledná otázka, ktorú mám na pána Brujkera. Hovorili ste o tom, že by sme mali ľuďom dať možnosť legálne sa dostať do EÚ, aby mohli požiadať o azyl. Ako to vyzerá z pohľadu e, legislatívy? Je možné takúto vec legalizovať? Treba zriadiť nejakú kanceláriu na území tých najproblematickejších krajín, alebo ako by sme mali postupovať? Ďakujem. Pán Jurek má slovo. Ďakujem pekne. Pán predseda, hovoríme o výsledkoch, dôsledkoch, ale málo hovoríme o príčinách, o, o dôvodoch, čiže o občianskej vojne v Líbii a v Sýrii. Bez týchto vojen by bolo menej ľudských drám. Takže v budúcnosti, keď budeme chcieť stabilizovať situáciu v Egypte, e, musíme myslieť, keby budeme destabilizovať situáciu v Egypte, budeme musieť myslieť aj na dôsledky, ďaleko siahle dôsledky. Ako povedala pani Rea, ak chceme vyvolať dojem, že Európa môže e, absorbovať určitý počet migrantov, e, ich počet narastie. A ešte by som chcel e, vyzvať k väčšiemu súcitu, pretože mám veľký rešpekt voči tým, ktorí zachraňujú životy na mori. Keď do Polska prišli stovky tisícky ľudí, utečencov z Čečenska, e, kde spôsobil tento masaker e, Putin, spolupracovali mnohé členské štáty na sprav- základe spravodajských informácií s Ruskom. A ešte pán Depre, na záver, jedna minúta. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že tieto vyjadrenia pána admirála Fofiho veľmi oceňujem, pretože je humanistický, ale zároveň triezvy. Ja mám jednu otázku. Čo teraz robí talianská flotila a um, vo vzťahu k Frontexu dáva svoju expertízu Frontexu, je využívaná táto skutočná expertíza talianskej flotily. Druhá otázka, uh, podporujem to, čo povedala kolegyňa Cecilia Wikström, ktorá už odišla, pokiaľ ide o ten integrovaný systém skúmania žiadostí o azyl a rozdelenie úsilia medzi členské štáty mám, toto je aj otázka aj pána, pre pána de Brujkera, aby ľudia neumierali, tak by mali mať možnosť požiadať o azyl predtým, než sa vydajú na to more. Ďalšia otázka, prečo komisia je taká zdráva, aj členské štáty, prečo nevyužijú nástroj, ktorý existuje, je teda legálny, nástroj dočasnej ochrany, ktorý by vyriešil mnohé problémy mimo iným, uh, aj e, to prerozdelenie ľudí, ktorí by vlastne vstúpili do tohto režimu. Ďakujem. Merci. Thank you very much. Ďakujem pekne. Takže toľko kolečko e, členov. Teraz vrátim slovo rečníkom. Každý bude mať 3 minúty, aby zodpovedal aspoň niektoré otázky, aby sme to uzavreli. Viem, že sa nám asi nepodarí zodpovedať na všetky otázky, Možno začneme z opačného konca, čiže dám slovo pani Konstantopolu, aby začala s odpovedou. Nech sa páči, 3 minúty. <clears throat> Ďakujem za slovo. Myslím, že vieme, že musíme urobiť viac. Vo viacerých eh, otázkach, vstupoch eh, cítim eh, kritiku vo vzťahu k výkonnej moci. Ale ja by som všetkých nás vyzvala, aby sme konali, pretože parlamenty majú svoju úlohu, ktorú môžu zohrať v tomto, môžu iniciovať e, ochranu hodnot, ktoré E, nielenže stoja za to, aby sme ich ochránili, a je veľmi dôležité ich chrániť. Pokiaľ ide o Európu ako pevnosť. <clears throat> Nie je to len politický záver, je to životná skúsenosť. E, pevnosť Európy e, bola vlastne táto predstava bola zlyhaním. To, že môžeme ochrániť hranice, vybudovať hranice, a nie veľmi mám rada slovo chrániť v tomto ohľade, pretože e, vlastne považuje utečencov, imigrantov za hrozbu. Takže z tohto pohľadu ochrana hranice je absurdná myšlienka, pretože je v rozpore s logikou a v rozpore s geografiou. Bola tu otázka týkajúca sa pozície vlády k Frontexu. Chcem pripomenúť pánovi Kirkosu, že máme rozdelené moci. Ja som predsedkynia greckého parlamentu, takže ja by som nechcela odpovedať e, v mene vlády na vaše otázky, ale čo je isté, je, že parlament a členovia parlamentu by mal veľmi citlivo postupovať v súvislosti s porušovaním humanitárneho práva a porušovanie ľudských práv e, e, v dôsledku operácií dohľadu. V Grécku sme mali rôzne traumatické prípady, napríklad ľudia, ktorí sa utopili pri brehoch e, v dôsledku prevrátenia lode pri záchrannej operácii, ale Zistilo sa, že dôsledku metód, ktoré boli porušením verejného medzinárodného práva. Pokiaľ ide o Frontex, Európsky parlament a národné parlamenty by mali zaviesť monitorovací postup na ochranu ľudských práv. Chcem ešte zareagovať na otázku o utečeneckých táboroch. Je veľmi potrebné zdôrazniť, že nehovoríme dosť o takzvanom e, postupe príjmania utečencov, skúsenosť Grécka týmto postupom príjmania je mm, čiernym humorom. Utečenecký tábor, ktorý má všetky črty koncentračného tábora bez akékoľvek hygieny, ochrany základných ľudských potrieb a práv, to nie je niečo, čo je možné zakryť. A nakoniec chcem poďakovať za vstup švedskej delegátky. Skutočne solidarita by mala byť nasmerovaná na ľudí v núdzi a solidarita by mala Uh, mať taký obsah, ktorý je hodný tohto slova. Treba, aby podporilo uh, ľudské práva a treba prejaviť túto solidaritu nie voči ľuďom, ale aj voči členským štátom a spoločnosti. Ďakujem pekne. Uh, a teraz má slovo profesor Filip de Brujker, tiež 3 minúty na to, aby zodpovedal otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa samozrejme budem snažiť, alebo teda samozrejme veľmi stručne zodpoviem otázky. Poprvé, myslím, že teda nesmieme zabúdať na to, že solidarita je právna povinnosť zakotvená v európskom práve, ale bohužiaľ nie v medzinárodnom práve. Okrem oblasti ako napríklad environmentálne právo, ale medzinárodné právo utečencov nepozná pravidlo o solidarite medzi štátmi. A preto napríklad to presídlovanie, prerozdeľovanie nie je povinné pre štáty, ktoré sa preto rozhodnú. V európskych zákonoch, keď sa pozrieme na článok 80, je zakotvená povinnosť, ale Európska únia môže rozhodnúť o tom, ako to treba vykonať. Na základe článku 80 čo všetky členské štáty mm, nemusia príjmať žiadateľov o azyl, ale môžu zaplatiť mm, na redistribúciu peňazí. No a čo sa týka spoločného európskeho azylového systému, myslím, že je nevyhnutné nezabúdať na to, že to nie je obmedzené na legislatívu. Správne pochopenie toho, čo je systém, je legislatíva a tiež implementácia, operácia, kooperácia, financie EASO, financovania, solidarita a externá dimenzia. A obávam sa, že nie vždy to je jasné, pretože niekedy ľudia sa tvária, že prijatím legislatívneho aktu spoločný azylový systém bol vytvorený či by sme sa mali snažiť o centralizovanejší systém, áno, ale či to môže sa to dá urobiť rýchlo, obávam sa, že nie. Predložili sme isté návrhy. Kolega zo siete Odysseus práve pre Európsky parlament v roku 2010 predložil viaceré návrhy a jeden z nich bol napríklad posilniť mandát EASO tým, že dostane právomoc povedať, usmernenia, administratívne usmernenia členským štátom, ktoré by členské štáty museli dodržiavať, ak, len ak by jasne a racionálne nevysvetlili, prečo to tak nemohli urobiť. A to pod súdnou kontrolou a bolo by veľmi zaujímavé sledovať hodnotenie EASO. A dovolte mi ešte jednu vec. Hodnotenie EASO vykoná súkromná spoločnosť, ktorú zaplatí EASO. A mňa by zaujímalo, či to je skutočne v súlade s článkom 7 zmluvy, ktorá si vyžaduje, alebo ktorý si vyžaduje nezávislé objektívne hodnotenie. No a čo sa týka mandátu Frontexu, bolo by dobré vyjasniť niektoré boli rozšíriť ho, ale myslím, že nie je to momentálne reálne. Frontex momentálne môže a musí robiť pátracie a záchranné akcie, Všetky misie sa menia na misiu patraciu a záchranu, a to pomocou kúzla námorného práva. Právne cesty myslím, že je veľmi dôležité byť opatrný používaní niektorých slov. Ja by som hovoril o právnych cestách pre azyl, nie o právnych cestách pre migráciu v tomto prípade či existuje právna povinnosť vytvorenia právnej cesty pre azyl. To je veľmi kontroverzná otázka. Neexistuje dohoda medzi právnikmi a nesmieme zabúdať, že Ženevský, Ženevská konvencia dohovor je veľmi dobrá dohoda a je to dohoda o utečencoch a nie o azile. Myslím, že jedno z najlepších riešení je presídlenie namiesto humanitárnych víz, pretože ja nechápem a neviem, ako by veľvyslanectvá členských krajín by sa dokázali vyrovnať s obrovským počtom žiadosti UNHCR. Je na toto oveľa lepšie vybavené. No a prečo dočasná ochrana sa nepoužíva, ja neviem. Ani sám celkom presne. Myslím, že komisia a ľudia majú vo všeobecnosti obavy z efektu diapoder a to by samozrejme znamenalo implementáciu solidaritu a v niektorých členských štátoch prevláda myšlienka, že implementácia solidarity je odmena pre tých, ktorí si neplňa povinnosti, že nie je jasná diskusia o zodpovednostiach. A jedna je posledná otázka, na ktorú chcem upozorniť. Mňa trochu zarážajú závery Európskej rady, v bode 3 hovoria, že sú odhodlaní bojovať proti pašerákom v súlade s medzinárodným právom a ja neviem preč, presne prečo nehovoria o teda prečo hovoria o nehovoria o pašerákoch, ale hovoria teda o prevádzačoch. Ďakujem pekne. A teraz Martin Red dúfam tiež, že za 3 minúty to ukončíte. Áno, ja nebudem potrebovať 3 minúty ani, pretože sa už ponahlasám. Operácie, ktoré vykonávame my, my robíme operácie v líbyskom regióne a mala by to byť teoreticky Líbia, ktorá požiada toto, ale Líbia nemá kapacitu niečo s tým robiť vôbec. Neviem, či vôbec sú ochotní niečo s tým robiť to je tiež veľmi otázne. No a entita, ktorá koordinuje pátracie a záchranné akcie, by to je Rímske koordinačné záchranné centrum. Taliansko tiež nesie eh, bremeno koordinácie záchranných akcií v líbyskom regióne, hlavne je to zodpovednosť eh, Eh, záchranného koordinačného centra, ešte vyplávania. No a v našom prípade všetko bolo v Taliansku. No a na záver, eh, to je výzva nie len pre členov výboru LIBE, ale pre všetkých poslancov, treba vytvárať tlak. Ja to hovorím v mene súkromných občanov, ktorí vás hlasovali, Treba vytvárať tlak, čo najväčší tlak na depolitizáciu patracie záchranných akcií a treba, aby záchrana životov bola najvyššou prioritou. Ďakujem pekne a v neposlednom rade admirál Fofi, tiež na 3 minúty, ak je to možné. Ďakujem pekne. Ja by som chcel zareagovať na to, čo povedal Martin. Išlo Taliansko a koordinačné centrum to je ktoré Ja, to nie je zodpovednosť. Prosto úrado líbyské orgány nedokážu vykonáva záchranné akcie na otvorenom mori. Taliansko reaguje, pretože to je správne, ale to nie je formálna zodpovednosť. V konečnom dôsledku sme zodpovední všetci. Ide o záchranu a potom o otázku, kto prevezme utečencov. Záchrana na mori ktorá pomocou lodi. za loď pláva pod nejakou vlajkou, no a kapitán lode je tiež zástupcom štátu. Zachránil sa ľudia, ktorých životy sú v ohrození a keď boli, keď sa dostali na palubu, tak nie sú ohrození života. No a kapitán sa môže obrátiť na všetky blízke členské štáty a žiadate či nebezpečného miesta, no a štáty môže zareagovať áno alebo nie. Čiže zodpovednosť nie sú členské štáty. Taliansko doteraz spolupracovalo veľmi aktívne. No a samozrejme, dáme čísla a štatistiky. My sme robili všetko, čo bolo v našich silách, ale keď, rovnaké, keď ďalšie krajiny nebudú mať rovnaký prístup, tak problém bude väčší. Pán Spinelli, pýtali sa, či neopakujeme staré chyby znova. Keď bodujeme proti pašerákom, ide hm, životov. Myslím, že ja môžem povedať, že som spokojný s činnosťou Frontexu. V každom prípade je to ideálna misia, ale to nebolo ani Mare Nostrum a to nie je riešenie problému, ale je to znak toho, že Európa začína reagovať a myslím, že záchrana stroskotancov na mori je dôležitá, ale treba postupovať podľa zákona a pravidel. Frontex je možno efektívnejší v boji proti nelegálnym aktivitám. Ešte nemáme konečné čísla, ale napriek tomu si myslím, že Frontex sa zúčastňovať aj záchrany na mori. Hovoríme, že máme vstúpať proti tým starým lodiam. No a pred 20 rokmi v súvislosti s Albánskom bola situácia taká, že Taliansko sa malo účastniť bola proti pašeráckým člnom. No, dnes to možno rybárske lode, treba jasne povedať, že nie je cieľom boj proti týmto lodiam a člnom, ale keď keď zločinci napadli tieto lode a boli odsudzené, tak je to samozrejme iná situácia, je to útok, na čo, sa, na čo môžeme reagovať a takéto lode zničiť. Frontex ako misia v medzinárodných vodách. Frontex samozrejme môže urobiť viac, to sa momentálne preveruje. A keď budú zvýšené zdroje, keď ďalšie členské štáty poskytnú lode a vrtulníky, tak Frontex bude môcť pracovať ešte lepšie. No a pokiaľ viem, tak rada rozmýšľa nad námorou misiou, ktorá by nenahradila Mare Nostrum, ale vy ho doplníte v medzinárodných vodách. No a táto misia sa mohla odlišovať od Frontexu. To by bolo v každom prípade pozitívne, ak by sa Európe podarilo tieto dve misie skoordinovať no a spojiť spolu požiadavky a potreby kde sme dokázali identifikovať teroristov, bojovať proti zločinnosti a súčasne zachraňovať ľudí na mori, tak by to bolo v každom prípade ideálne. No a pani Gomez, medzinárodné námorné právo a zatýkanie sú tri e, trestné činy, pirátstvo, chorovanie s ľuďmi, otrokárstvo, no a nelegálne pašovanie, no a my sme my žiadame, aby pašovanie a obchodovanie s ľudskými bytostiami sa hodnotilo inak v prípade otrokov. Je to tak, že sa musia niekam dostať v dobrej kondícii. To pre migrantov neplatí, ale dúfame, že sa vytvorí nové medzinárodné právo a že táto, podstata tohto trestného činu bude tam pridaná, čiže pašovanie migrantov, prevádzačstvo, na to môžeme porovnať s otrokmi na začiatku cesty. Líbyska, Líbyské pobrežie, existujú rôzne cesty, existuje možnosť Lenia v Líbii. Líbii je uznaná vláda, ale tam panuje 31 kmeňov a sú tam dve hlavné mestá, tak sa to, to situáciu komplikuje, pretože v meste zažívame násilné konfrontácie, ale keď sme libijské pobrežie mohli kontrolovať bez takýchto problémov, tak by sme to robili. Ale na to my sme samozrejme potrebovali ešte možnosť záchytné tábory mať na mieste, k tomu utečenecké tábory a potom priamo na mieste by sa mohli predkladať aj žiadosti o Áziu. Už sa dostávam k záveru. NRO, alebo teda mimovládne organizácie, práca je veľmi dôležitá. Mnohé z našich činností boli nemysliteľné bez ich pomoci. Sú aj organizácie s protimilitaristickým prístupom, ale aj napriek tomu sú naši spolahliví spojenci. Ide ešte o otázku, čo robí talianská talianská flotila, talianské loď, loďstvo, Mare Notrum, Nostrum bolo ukončené. Sa beží operácia Triton, hovorí sa, že nikoho nezastachvánila, ale do 6. mája zachránilo, bolo zachránených pomocou tejto operácie viac ako 5600 ľudí. Ale aj námorníctvo a boj proti nelegálnym aktivitám. Týchto bolo viac ako 7000 ďalej pobrežná hliadka Talianska, je tisíce ľudí, obchodné lode 15 tisíc a daňová policia tiež celé tisíc, čiže 50 tisíc, 57 tisíc 600 osôb bolo zachránených, takže my nebraníme dohodám a súčasne bojujeme aj proti trestným skupinám alebo zločineckým skupinám. Ďakujem pekne, dostali sme sa nakoniec mili názor. Ďakujem pekne za účasť. A naša diskusia sa pláme 26. mája. A teraz by som chcel požiadať všetkých, ktorí chcú odísť, aby odišli a o dve minúty sa budeme venovať ďalšiemu bodu na programe a to je interoperabilita riešenia pre uh, verejnú správu.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 Okay, colleagues, please, if... Kolegyne, kolegovia, prosím, usaďte sa, alebo sa obete k východu, aby sme mohli začať s ďalším bodom nášho programu. Takže ja by som vás požiadal, aby ste v diskusiách pokračovali mimo rokovacej miestnosti, aby sme využili náš čas, ktorý máme k dispozícii. Diskusia o bode 14, riešenia interoperability, európsku verejnú správu, no, podniky občanov, modernizáciu verejného sektora, Autorom je Jaron Lenard. Gestorským výborom je ITRE a budeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch na navrhované rozhodnutie. E, výbor výbor je asociovaným výborom podľa pravidla 54. No a teraz by som rád dal slovo spravodajcom, pán, e, pánu Lenársovi a potom tieňovým spravodajcom a ostatným, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Lenárs, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem opakovať ten názov. No je veľmi dlhý. No, že my sme hovorili o tom už pri dvoch príležitostiach a myslím, že je to všeobecná zhoda, dohoda o hlavných cieľoch. Totiž potrebujeme pokračovanie programu ISA 1. januára 2016 a po druhé, že treba zaistiť príslušnú mieru ochrany údajov a súkromia. Bolo predložený približne 30 pozmeňujúcich návrhov. Ja som ich eh, menil na 6 kompromisných návrhov. Ospravedlňujem sa kolegom, že zatiaľ sa nestretli tieňoví spravodajcovia. Dúfam, že sa nám to v budúcnosti najdôležitejšou vecou je, aby sme doplnili princípy ochrany údajov, súkromnej sféry, umožnili možnosť letieť dopadov a najdôležitejšia vec je, že bol doplnený jeden nový článok do znenia, ktorý hovorí, že riešenia, ktoré sa podľa programu sa musia dodržiavať zákony a pravidlá EÚ o ochrane údajov a slobodnom pohybe údajov. Takže dúfam, že to je priateľné pre všetkých kolegov a že budeme môcť to rýchlo prijať. Ďakujem pekne. Ďakujem za prezentáciu, za predstavenie vašej práce. Chce sa vyjadriť e, nejaký tieňový spravodajca alebo nejaký poslanec. Pani Dali, ďakujem spravodajcovi. Dostali sme predpoludním kompromisné pozmeňovacie návrhy, ako ste povedali, a stručne sme sa na ne pozreli. Väčšina vecí, ktoré presadzovali Zelený a SAD, bola zapracovaných, ale sú tu ešte niektoré pozmeňovacie návrhy, ktoré som tam nevidela v celku, ale môžeme samozrejme zašla, zaslať naše pripomienky, pretože v konečnom dôsledku chceme zabezpečiť, to, aby tie pozmeňovacie návrhy, ktoré predložili tieňoví a kolegovia z výboru, boli v jednej línii. Zdá sa, že máme konsenzus v tom, že ochrana údajov je významná v našom každodennom živote. Teraz je to tam viac zdôraznené, vystupuje to viac do popredia um, v porovnaní s ochranou údajov vo fyzickom svete. Teraz sa vlastne v tom texte presúvame aj do virtuálneho sveta, pretože virtuálny svet mm, a náš fyzický každodenný e, svet e, sú vlastne jedno a to isté. Zašlem spravodajcovi ešte naše pripomienky ohľadom tých vecí, čo tam chýbajú. Ďakujem. Ďakujem. Sú tu ešte nejaké ďalšie požiadavky o slovo? Nie. Môžeme to teda uzavrieť. Ak už si neželáte nič dodať, tak teraz ešte možno zástupca komisie, pán Sarios, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať e, spravodajcovi za peknú prácu. Je to komplikovaná téma, snažil sa nájsť kompromis medzi všetkými tými pozmeňovacími návrhmi. Vítame veci, ktoré sú tam o ochrane súkromia a údajov. Vítame tie zmeny. Tie riešenia Európskej komisie sú také, že ochrana súkromia a ochrana údajov má byť e, by design a by default, teda má to byť niečo zabudované a priori do každého systému už od začiatku. My sa budeme snažiť e, o to, aby ochrana údajov sa nevkladala iba do návrhov komisie, ale aby aj tretie strany a tretie štáty, s ktorými spolupracujeme, tieto naše princípy rešpektovali. Ďakujem. Ďakujem spravodajcom, tieňovým aj e, zástupcovi komisie. Tým môžeme uzavrieť tento bod. Hlasovanie o návrhu stanoviska pána Lenarsa sa bude konať 26. mája. Ďakujem.